Ladies and gentlemen, just before we start the vote. Dámy a páni, kým začneme s hlasovaním, dovolím si niekoľko oznamení. Niektoré sú fajn, iné sú menej fajn. Blahoželáme Evelyn Gebhardt za zvo- k zvoleniu za podpredsedničku Európskeho parlamentu. Blahoželáme už sme mali zasadnutie koordinátorov s vami, bolo to zvláštne, ale myslím si, že tento úrad je v schopných rukách a Malko Harg, ktorý ma skontaktoval včera, vám tiež blahoželá. Ďalej blahoželáme Eva Paunová k svadbe. Nie je tu dnes, takže som to chcela iba oznámiť, že jej blahoželáme. Blahoželáme Eve. Ďakujeme, že ste nám tu predstavili, zosobnili, zahrali Evu. A chcem privítať e, nového člena, pán Jasenko Salemovič. Ďakujeme. Bol včera veľmi aktívny. A nový člen Renato Zoro, ktorý dnes tu nie je, ale to je druhý nový člen. Takže ďakujem veľmi pekne. A smutné správy Kirsten Westphal sa necíti dobre, lieči sa a dúfame, že sa čoskoro spameta a zotaví, ale celé mesiace nebude s nami. Kto chce podpísať e, kartu, pohľadnicu, zaželať jej veľa zdravia. Katrin Styles navrhla, že by sme to mohli poslať ako spoločnú pohľadnicu. Nech sa páči, na podpísanie je na stole pre Kirsten. Viem, že mnohí z nás sme jej blízky a myslíme na ňu v jej ťažkých časoch. Dúfame, že sa čoskoro k nám vráti v plnom zdraví. Oznámenia a potom oznámenia týmto skončili a začíname hlasovať. Prvý bod je výročná správa o správe e, jednotného a o Európskom semestri, o riadení vnútorného trhu. E, prepačte, musím si nájsť hlasovaciu kartu, ospravedlňuje sa pani predsednička. which I don't actually have, for which I apologize. <laughs> So maybe... Nemám dnes so sebou kartu, ospravedlňujem sa. Prosím, budem pridávať svoj hlas nakoniec e, pri hlasovaní. So maybe my assistant could go and get one. Thank you. Um, First is compromise amendment two. Pozmejúci návrh 1, kto je za, proti, kto sa zdržiava hlasovania. Trojka, za, proti, kto sa zdržiava hlasovania. Schválené. 15. Kto je za? Kto sa zdržiava hlasovania? Kompromis 4. Kto je za? Proti. Kto sa zdržiava hlasovania? Schválený. 70. Kto je za? Proti. Kto sa zdržiava hlasovania? Schválený. 71. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržiava hlasovania? 71. Schválená. Kompromis 5. Budeme hlasovať o pozmeňujúcich návrhoch 20 až 23 najprv. 20. Kto je za, proti? Kto sa zdržiava hlasovania? Schválený. 21. Kto je za, proti? Kto sa zdržiava hlasovania? To budeme overovať elektronicky. 21. Nech sa páči. Jedno mínusko za mňa. Takže neschválené. 22. Kto je za? Proti? Kto sa zdržiava hlasovania? Vypadáva. Trojka kto je vymazané, kto je za, proti, kto sa zdržiava hlasovania. E, vypadáva táto vymazavka. Teraz sa vraciame k, ku kompromisnému zneniu 5. Kto je za, proti, kto sa zdržiava hlasovania. 5 je schválená. A teraz prechádzame k 72. pozmeňujúcemu návrhu. 72. odsek 7. Kto je za? 72. Za, proti, kto sa zdržiava hlasovania. schválené. 73. Kto je za, proti, kto sa zdržiava hlasovania. Schválený. Kompromis 6. Za, proti, kto sa zdržiava hlasovania. Schválený. Teraz 31. Je to vymazalka. Kto je za? Proti? Kto sa zdržiava hlasovania? Vy... Five are in favor, against abstentions pass. 32 za, proti, kto sa zdržiava hlasovania, zamietnuté. 33, kto je za, proti, kto sa zdržiava hlasovania, zamietnutý. Kompromis 7, ďakujem. Kto je za, proti, kto sa zdržiava hlasovania? Schválený. 36. Kto je za? Proti. Kto sa zdržiava hlasovania? Schválený. 77. 36 si overíme elektronicky. Hlasujte, prosím. Schválená 36. Teraz 77 za, proti, kto sa zdržíva hlasovania, schválená. 37 za proti, kto sa zdržíva hlasovania. Overíme si 37. 37. Hlasujeme. 37. Schválená. 78, kto je za, proti, kto sa zdržiava hlasovania, schválená. 79 za, proti, kto sa zdržiava hlasovania, schválená. Osmička za, proti, kto sa zdržiava, schválená. 41, kto je za, proti, kto sa zdržiava hlasovania. Overíme si 41. zamietnutá. 42 za proti zdržiava sa schválená, 43 schválená, 44 za proti zdržiava sa hlasovania. 81 za, proti, zdržiavajú sa schválená. 82 za, proti, zdržiavajú sa schválená. 83 za, proti, zdržiavajú sa e, zamietnutá. 84 za, proti, kto sa zdržiava zamietnutá. 45 e, za, proti, kto sa zdržiava hlasovania schválená, 46 za, proti, kto sa zdržiava hlasovania. Zamietnutá 47 za, proti, kto sa zdržiava hlasovania. Schválená 48 za, proti, kto sa zdržiava hlasov... Nie je to jasné. Overíme si 48. Je to nejasné, ale obávam sa, že to je zamietnuté. Compromise 9 in favor against abstentions. 51 za, proti, kto sa zdržíva hlasovania schválené, 52 za, proti, kto sa zdržiava hlasovania schválená, 53 za, proti, kto sa zdržiava hlasovania je bezpredmetná, 54 za, proti, kto sa zdržiava hlasovania schválená, 55 za, proti, kto sa zdržiava hlasovania schválená, 56 za, proti, kto sa zdržiava schválená, 57 za, proti, kto sa zdržiava hlasovania, overíme si 57. That falls. Um, that was which one? 57. 58 za, proti, kto sa zdržal hlasovania. Schválená 59. Kto sa... To je za? Kto je proti? Kto sa zdržiava? Overíme si elektronicky 59. Uh, -ku exactly the same. At least you're consistent on your close votes this morning. 86 <laughs> in favour, against abstentions passed. 60 a 61 za, proti, zdržiavajú sa schválené. Jednotka za, proti, zdržiavajú sa schválená. Dvojka za, proti, zdržiavajú sa schválená. Trojka za, proti, zdržiavajú sa schválená. Štvorka za, proti, zdržiavajú sa schválená. 5 schválená. Kompromis 1 za, proti, zdržiavajú sa. Schválená 65 za, proti, zdržiavajú sa. Schválená osmička za, proti, zdržiavajú sa. Schválená deviatka za, proti, zdržiavajú sa. Schválená hlasujeme o celom návrhu správy. Takto v, pozmene, v takto pozmenenom znení. Nech sa páči, hlasujte elektronicky. schválené, 32 hlasov za, dvaja sa zdržali. E, Blahoželanie spravodajcovi za odvedenú prácu. Um, so the... Druhý bod na programe je správa o smernici o kontrole získavaní a vlastníctve palebných zbraní, strelných zbraní. Jediné hlasovanie o závere rokovaní z trialógu. Hlasujeme k tomuto textu v pozmenenom znení a je to elektronické hlasovanie. One more to vote. Uh, Philippe. Oui. Thank you. And that... 25 za, 9 sa zdržal, dvaja sa zdržali, 9 bolo proti, takže ďakujem pekne, prešlo to. Ďakujeme za toto hlasovanie, schválené. Um, thank you. Um, just to say for those of you who weren't in committee yesterday, Včera sme rokovali na výbore. Máme informácie, ktoré unikli do verejnej sféry, ktoré neboli vyjasnené o tom, čo sa dohodlo a tlačové vyhlásenie Európskeho parlamentu bude pripravené s podrobným vysvetlením aj z, z mojej strany o tom, na čom sme sa včera dohodli. Takže všetci používateľia budú mať ozrejmené, na čom presne sme sa včera dohodli, lebo viem, že to spôsobuje isté obavy, to, že to nebolo jasne vysvetlené. Ďakujem. Okay, uh, the, uh... Kolegovia, budeme pokračovať. Ďalší bod na programe je FinTech. Je to správa FinTech o dopade technológií na budúcnosť finančného sektora. Je to návrh ECON. Už predložil svoje stanovisko. Spravodajkyňa Vedita Šarancová. Šarancová, Dita, máš slovo. Ďakujem pekne pani predsedajúca. IMKO sa vyjadril k fintech. Tento návrh stanoviska je pozitívny. Fintech je budúcnosťou finančných trhov aj obchodu, aj maloobchodu. Banking, investovanie a nakupovanie uľahčí a zlacní pre všetkých z nás. Uľahčí firmám získať úvery, financovanie. Niektorí v bankách bankovom sektore e, necelkom sú s tým uzrozumení, ale myslím si, že je to v záujme skôr spotrebiteľov ako bank, aby takéto niečo sa e, zrealizovalo. Vraciam sa k dňom pred ATM, ak moje deti si nevedia predstaviť, že ľudia v minulosti nedokázali všetky finančné transakcie urobiť e, globálne a digitálne treba podporiť túto transformáciu ruka v ruke s podporou digitálneho vnútroeurópskeho jednotného trhu. Komisia musí pokračovať vo svojej práci a odstrániť bariéry, ktoré stoja v ceste v e, fintechu a zároveň nespadnúť do pasce podporovania jednej konkrétnej technológie na úkor druhej. Platobné systémy napriek staršej práci k SEPA, ešte stále tento systém, ktorý by sa dal uplatniť celé celej Európe, podobne ako v USA majú, my nemáme v Európe. Aby som to povedala celkom jasne, nerada by som navrhovala niečo umelo vytvárané, ale potrebujeme právnu úpravu. Posledný odsek tohto stanoviska sa týka silného silnej autentifikácie spotrebiteľov cez IBA, keď sa táto platba špecifikuje v pozmeňujúcom návrhu. Autentikácia pre všetky platby nad 10 eur bude požadovaná pri všetkých transakciách v Európe od roku 2018, kým počkáme na prijatie záverečných e, usmernení. Súhlasím s obavami, ktoré vzniesol sektor alebo odvetvie elektronického obchodovania. Potrebujeme PIN. Ak potrebujeme zadávať PIN pri každom nákupe nad 10 eur, to je trošku prehnané. Potrebujeme síce viac bezpečnosti, zabezpečenie proti podvodom, to je pravda, ale takéto pravidlo, takýto zákon skôr bude na záťaž pre spotrebiteľov než na ich osoch. Musíme to posúdiť a dať do rovnováhy. Ak niekto si kupuje na web stránke niečo a potom sa to doručí do, do domu, to, to, celú túto transakciu treba ochrániť. Takisto bezkontaktné platby by sme mali najprv dobre preskúmať, kým im dáme šancu sa začať rozvíjať Vážená pani predsedajúca, tento návrh stanoviska hovorí o všeobecných princípoch fintechu, odbornejšie pozmejúce návrhy k špecifikám fintechu sa očakávajú. Ja sama sa budem vyjadrovať e, k crowdfundingu a podobným záležitostiam v pozmeňujúcich návrhoch. E, dúfam, že sa zapracujú do záverečného znenia tieňoví spravodajcovia okomentovali tieto pozmeňujúce návrhy a ja sa teším na ďalšie komentáre. Ďakujeme Dita za politické skupiny, tieňový Ivan Štefanec za APP. E ďakujem veľmi pekne. Najprv ďakujem pani Dite Charanzovej za jej vynikajúcu prácu a za pozitívnu správu, ktorá zdôrazňuje význam fintechu pre konkurencieschopnosť európskeho finančného sektora a jednotného trhu. Skôr ako budeme hovoriť o regulačnom rámci, musíme si uvedomiť jednu vec. Inovátori vo finančnom sektore pracujú s technológiou nielen kvôli technológii, ale aj kvôli tomu, že rozumejú, ako funguje sektor služieb, finanč, finančných služieb alebo nie a preto prichádzajú s novými riešeniami. Celá hodnota takýchto fintech firiem sa súvisí s poskytovaním lepších služieb s väčšou efektívnosťou za nižšie ceny. A, byť, a chceme mať finančné inštitúcie, ktoré sú konkurencieschopné, musia získať dôveru spotrebiteľa. A tu práve úloha regulátora získava na význame. Nadmerná regulácia môže obmedziť rast, ale zvyšovanie dôvery vo fintechs e, môžeme dosiahnuť, keď máme dobre definovaný regulačný rámec. Myslím si, že správa môže zachádzať do hlbších detajlov pri s konkrétnymi odporúčaniami, usmerneniami pre komisiu a ďalšie zodpovedné inštitúcie. V našom konečnom texte by som rád videl konkrétne návrhy pre Európsku komisiu a Európsky bankový úrad, pokiaľ ide o regulačné normy v oblasti autentifikácie zákazníka, ktoré by mali prísť e, nadobudnúť účinnosť od roku 2018 spolu s revidovanou smernicou o takýchto službách. Potom sa musíme zaoberať výnimkami z silnej autentifikácie zákazníka. Nie je jednoduché prísť s takýmto jednoznačným záverom pre banky a všetko a súčasne vytvoriť bezpečné e, prostredie pre spotrebiteľa. Preto budeme potrebovať ducha spolupráce a musíme byť dostatočne pružní. Ďakujem Ivan a teraz za SAD Nikola Danta Tieňovi. Ďakujem veľmi pekne pani predsedajúca. Ja sa chcem poďakovať spravodajkyni pani Charanzovej za tento návrh, ktorý je určite dobrým východiskom pre ďalšie rokovania a určite E, budeme na ňom intenzívne pracovať. Digitálny vývoj má vplyv na všetky aspekty nášho života, vrátane finančného sektora a ide o to, aby spotrebitelia mali lepší prístup k produktom, finančným službám a e, mení sa tým radikálne spôsob využívania. Fintech to je vlastne nový trh, ktorý sa vyvíja a ide o typ financovania pre 21. storočie. Je to široký jav, ktorý zrychluje digitálne platby, môžete rýchlo platiť zo smartfónov a sú to rôzne nekonvenčné alternatívne spôsoby financovania ako crowdfunding a podobne. Ďalej sa tu môže uvažovať o virtuálnych menách, valutách a podobne. Je to naozaj revolučná transformácia finančného odvetvia a doplňuje tradičné finančné inštitúcie, inštitúcie, najmä bankové a vytvára možnosť nových služieb, ktoré sme si doteraz ani nemohli predstaviť, ktoré sú inovatívne, ktoré rastú. A tu tento kontext sa vyvíja a nemôžeme sa pozerať na to so založenými rukami. Musíme príjmať opatrenia, ktoré budú sprevádzať vývoj tohto digitálneho trhu. Musíme zabezpečiť najmä stabilitu e, finančného sektora. Musíme najmä pomôcť novým startupom, malým a stredným podnikom v Európe a musíme získať aj dôveru spotrebiteľov, tak aby sme zaručili spravodlivú expanziu bez podvodov. A najmä si musíme vytvoriť európsky prístup k technologickým inováciám vo finančnom sektore. Musíme vytvoriť jasný právny rámec, prostredie, do ktorého budú ľudia investovať do digitálnych platformiem, startupov a stále viac potrebujeme jasné normy, aby boli korektne informovaní a preto je rozhodujúci tak, tak je rozhodujúca taká zásada, že v centre záujmu musí byť spotrebiteľ a sektor fintech ponúka riešenia, ktoré zvyšujú možnosti pre rodiny, domácnosti, budú mať väčší prístup k finančným službám a spotrebitelia môžu vytvárať rôzne služby, služby na mieru a najmä spotrebiteľ musí byť riadne informovaný napríklad aj o týchto rôznych pôžičkách e, typu rovesník rovesníkovi, ale teda peer-to-peer, alebo crowdfunding a podobne. Čiže toto sú alternatívne finančné nástroje, o ktorých musí vedieť, aby sme zabezpečili ich úspory, ich likviditu a pri takýchto, najmä pri takýchto transakciách digitálneho typu. A digitálne platformy shromažďujú stále viac a viac údajov a treba zabezpečiť ochranu e, a súkromie z hľadiska osobných údajov v tomto kontexte. Potom musíme venovať pozornosť väčšiemu používaniu rôznych algoritmov v e, finančnom sektore pre všetky produkty, ktoré sa týkajú robotiky. A tu si myslím, že je vhodné upresniť úlohu a ich používanie tak, aby sa vytvorila dostatočná bezpečnosť pre spotrebiteľa. V Európe vytvárame takýto systém a musíme mať vyvážené normy a tieto normy naozaj potrebujeme pre dôveru spotrebiteľa, aby sme využili všetky možnosti pre startupy, fintech firmy a nové digitálne platformy, najmä vo finančnom sektore. Ďakujem, Nikola. A teraz Neviem, či môžem dať slovo pán Daltonovi za ECR. Áno. Áno, hovorím za Vicky, ktorá musela ísť na ďalšie stretnutie. Chcela sa poďakovať Dite za návrh stanoviska. Je dôležité, aby sme zdôraznili pozitívny dopad technológií na finančný sektor. E, Vicky má návrhy na niekoľko vecí. Podporuje to, že sa tam uviedlo broad Eh, Principles Initiative, to je technologicky neutrálny prístup bode 4, ale treba podporovať aj inovačný eh, princíp. Je dôležité, aby fintech reagoval v Európe na technologickú revolúciu, bol prístupný aj tretím stredám. Tam sú, sú tam rôzne ďalšie oblasti na reguláciu od Singapuru po my Musíme zabraniť prekážkám, ktorí by vytvorili z Európy digitálnu pevnosť, pozmenujúci návrh 5, keď vyzývame, spoločný, vyzývame k spoločnému bankovému online systému, musíme byť opatrní, aby sme nezrušili konkurenciu, hospodárskú súťaž. Inovatívne firmy ako PayPal a TransferWise a podobné prichádzajú ďalšou vrstvou v finančných službách, ktorá je nákladovo efektívna a Fragmentácia platieb ale nemôže byť pozitívnym javom, pretože rozmeľňuje príjmy. Potom je tu sandboxing a retek. V Európe sa sandboxing používa na e, testovanie fintech produktov v ľahkom prostredí. Sandbox riešia v UK, Francúzsko, Portugalsko a Nemecku. Je dôležité, aby sme si vymieniali osvedčené pracovné postupy a podporili Európu ako uh, stredisko e, fintech. A potom je tu otázka red tag. Red tag je nástroj, ktorý používame na monitorovanie rizika, zvýšenie efektívnosti a e, zhody a Vicky tu možno navrhne nejaké znenie, ale v zásade súhlasí s prístupom spravodajkyne. Ďakujem a teraz otváram diskusiu. Maria Grapini je prvá, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne. Začala by som s e, názvom tohto stanoviska. Nemyslím si, že finančné technológie ovplyvňujú len finančný sektor. Majú dopad aj na ekonomiku, pretože všetko, čo sa deje vo financiách, má dopad na hospodárstvo. Včera som sa stretla s, s Európskou platobnou agentúrou a kritizovali smernicu, ktorá nadobudne účinnosť v roku 2018. Boja sa účinkov a dopadu na MSP, ako aj toho, že e-obchod je stále veľmi náročný pre malých klientov, pre mikropodniky a podobne. Mnohí sa jednoducho vzdávajú nákupu pomocou tohto nástroja. Mali by sme mať určité bezpečnostné opatrenia a hovoriť o rizikách, o ktoré tu ide. Vieme, že keď chcete mať veľa záruk, tak jednoducho v určitom okamžiku zablokujete, e, zablokujete vývoj súkromné prostredie má veľké očakávania v oblasti platobných služieb ja nie som veľkým fanúšikom bankového odvetvia. Ja ma, som mala s nimi naozaj problémy, keď som fungovala v reálnej ekonomike, ale podporujem toto stanovisko a aj to, čím prispieva na Štíňovi spravodajca do neho. Európske platobné združenie už kritizuje túto smernicu prijatú v roku 2016 Myslím si, že musíme rozvíjať finančné technológie, ale súčasne nesmieme myslieť len na dopad na finančný sektor, ale musíme sa pozerať širšie, celkový dopad na celkovú ekonomiku, pretože finančný sektor by mal predvídať hospodársky vývoj uvidím zaujímavá stanovisko spravodajky. Nechcem sa teraz spýtať, či sa chce komisia vyjadriť. E, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne. Pozreli sme si návrhy spravodajkyne a v zásade nemáme veľké problémy s ich duchom, s orientáciou tohto návrhu ale chceme aj zdôrazniť, že mnoho sa už dosiahlo a ide o to, aby sme mali rámec, ktorý posilňuje inovácie a súčasne, ako naznačila posledná rečnička, trvala na tom, ktorý zohľadňuje aj širší hospodársky dopad a osoch pre spoločnosť ako celok, eh, osoch týchto inovácií. Neviem, či chcete, aby som sa vyjadril ku každému z tých šiestich bodov v návrhoch. Môžem to veľmi stručne urobiť. Áno, nech sa páči. Dobre, takže k prvému bodu žiaden problém. Z našeho pohľadu je jasné, že toto je veľká, najväčšia transformácia finančného sektoru, ako aj celej ekonomiky. A naozaj musíme byť veľmi opatrní, pri tom, aké príležitosti sú tu pri ekonomiku ako celok, ako aj pre jednotlivcov, keď sa pozeráme na platby peer-to-peer, rovesník rovesníkovi pri využití týchto nových technológií. Potenciál rastu tvorby pracovných miest súhlasíme. Nechceme zabrániť alebo spomaliť tieto nové, e, tento nový vývoj alebo chrániť pracovné miesta v tradičných odvetvajach, Chceme podporovať inovácie v celej ekonomike, vrátanie tradičného bankového odvetvia, ako aj v rámci tých novoprichádzajúcich na trh. Potom identifikácia jedno, existujúcich prekážok na jednotnom trhu budeme mať nové právne predpisy, ktoré nadobudnú účinnosť, najmä v súvislosti so smernicou číslo 2 pre e, platobné služby. Budeme monitorovať dopad tejto smernice a musíme aj predvídať, aký by mohol byť tento dopad, keď budeme rozvíjať regulačné technické normy pre identifikáciu zákazníka alebo prístup k, e, tretich strán k e, obsahovým informáciám to sú veľmi ťažké témy a tu budeme spolupracovať veľmi úzko s Európskym parlamentom. Potom Európsky digitálny jednotný trh, zvýšenie e, nákladovej efektívnosti existujúcich kanálov, inovatívne riešenia s technologicky neutrálnym spôsobom. Toto je presne to, čo sa snažíme dosiahnuť cez PSD 2 a Mm. ako som povedal, budeme sa musieť postarať o to, aby niektorá legislatíva úrovne 2 prispela k tomuto cieľu, s ktorým sa stotožňujeme. Bod 5 je menej jasný a e, vyžaduje si trošku väčšiu presnosť. E, bolo by dobré, keby parlament trochu upresnil, čo má na mysli. My, keď tu vidíme odkaz na európske systémy online bankovníctva a platobných služieb. My pod tým chápeme prácu, ktorú robí ECB už na tzv. téme instant payments alebo mobile payments. E, my tieto obe oblasti sledujeme veľmi pozorne, pracujeme na tom a predpokladám, že váš bod 5 ide týmto smerom. Radi by sme videli a vedeli, čo si pod tým vy presne predstavujete. Európska centrálna banka tu musí zohrávať kľúčovú úlohu, to chcem ešte zdôrazniť. To komisia bude aj podporovať. Usmernenia EBA, to nie sú usmernenia, ale regulačné technické normy. To bude teda legislatíva, ktorá bude musieť byť implementovaná a schválená o e, silnej autentifikácii a o prístupe k informáciám o účte. Toto je práca, ktorá už začala. Príde návrh od e, Európskeho bankového úradu EBA. E, bude predložený vo februári. Komisia samozrejme ho bude pozorne študovať a spolupracujeme aj s výborom EKON pod vedením Markusa Ferbera. Našim cieľom je vyvážený prístup k technickým normám v tejto oblasti. Ďakujem. Dita, chceš zhrnúť túto diskusiu? Ďakujem, pani predsedníčka. Chcem sa poďakovať kolegom a kolegyňam za pripomienky. Ja z tejto rozpravy si beriem to, že už sme na správnej ceste. Maria má pravdu, tá téma je oveľa e, obsiahlejšia, ale je to vy, stanovisko výboru IMKO a preto v tejto správe e, sa musíme sústrediť na spotrebiteľov. Návrh textu sa teraz sústredí na e, všeobecnú, všeobecný princíp fintechu. Ivan má pravdu, keď hovorí, že by sme tam mali dať konkrétne odporúčania a návrhy. Prosím, predložte mi konkrétne návrhy. Myslím si, že toto nie je kontroverzná správa. Stačí iba, keď tam pridáme tie veci, ktoré ste spomínali. Ja súhlasím naozaj s väčšinou vašich pripomienok a teším sa na vaše e, pozmeňovacie návrhy. Teším sa samozrejme na spoluprácu s tieňovými spravodajcami. Ďakujem Dite aj všetkým ostatným poslancom za dobrú rozprávu. Pripomínam ešte dátumy. Predkladanie pozmeňovacích návrhov do 7. februára, e, preskúmanie pozmeňovacích návrhov 6. marca, hlasovanie o stanovisku 21. marca. Ďakujem, končím túto rozpravu a opäť sa uvidíme o tretej popoludní. Bude sa konať verejné vypočutie o európskych normách 21. storočia. <laughs> Thank you.